No, takže otvárame zasadnutie. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli dnešné popoludne medzi nás. Je to e, veľmi dobrá skúsenosť, že sme v tejto miestnosti. Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným službám, generálne raditeľstvo Inte.com a ostatné za všetky prípravné práce, ktoré boli vykonané. A začneme teda hneď na začiatku chcem zopakovať ešte raz, že to je technický test a my chceme iba skontrolovať, či všetky systémy fungujú, hm, tlmočenie, mikrofóny, svetla, video a tak ďalej a tak ďalej. Takže uistujem tlmočníkov, že nebojíme sa až tak o kvalitu tlmočenia dnes. My vždy oceňujeme vysokú mieru kvality tlmočenia, ktorá sa nám dostáva počas plenárnych zasadnutí, takže toto je iba test testovacia fáza, nebude z toho robená žiadna nahrávka, takže to vám oznamujem. ste, ste už videli program, prejdeme si tu viaceré body. Prvý sa týka lovu makrel a ochrany dna morí. Aj s rozpočtom to je spojené my sme tento bod vybrali z dvoch dôvodov. Možno prvý dôvod je ten, že je to skutočne fascinujúca téma, ktorá vás bude istotne zaujímať celé popoludne. Alternatívna verzia je, že nemusíme sa báť toho, čo odznelo na zasadnutí, ale môžeme sa sústrediť iba na technickú stránku Poslancov žiadame, aby používali modré kartičky. Chceme využiť aj túto možnosť na preskúšanie, dokonca aj faktickú pripomienku. Takže využívate tieto možnosti a ako aj na reálnej plenárke, poprosím vás postaviť sa, keď dostanete slovo. My e, nedostanete teda slovo, ak budete sedieť. Dobre, v poriadku, takže môžeme začať. A teraz sa dostávame k otvoreniu zasadnutia, ako som už povedal, prvý bod je spoločná diskusia ohľadne rybolovu. Je tu ústna otázka pre komisiu ohľadne severovýchod eh, Atlantickú oblasť, pokiaľ ide o rybolov makrel. Takže otváram diskusiu. A teraz dostane slovo autor tejto štúdie,